rastových fondov Európskej únie pre Sýriu a Afriku a príspevky k členských štátov do týchto fondov. I oczywiście w imieniu Rady ponownie. A za Radu opätovne prišiel pán Schmidt. Je tu medzi nami, nech sa páči. Pán minister, nech sa páči. C'est Už mi to ide? Dobre, ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Nemusím vám pripomínať opätovne, aká vážna je kríza, ktoré musíme spoločne čeliť. A je úplne normálne, že táto kríza, tie ťažkosti, tieto problémy, ktoré sú tu, ale takisto riešenia tejto krízy, E, sú niečím, čo zaujímajú tento parlament. Táto kríza ešte neskončila. Rizika jednoducho sa ešte stále neodstránili a vidíme, že zima sa približuje a vlastne situácia desiatok, stotisícok učečencov sa stále zhoršuje. Takže Európa a Európska únia ako aj členské štáty nezostali neaktívne z očí oči tejto situácii, ktorá je stále viac komplexnejšia, pretože neexistujú žiadne rýchle riešenia. Niektoré z týchto návrhov boli realizované, niektoré sa realizujú, možno, že sa zdá, že sa to deje veľmi pomaly, ja to uznávam, ale je to aj dodatočné úsilie z našej strany na všetkých úrovniach, o ktorom by som vás chcel uistiť a o toto sa všetci snažíme predstaviteľia štátov a vlád na ich e, stretnutí 23. septembra tohto roku prijali určitú mieru záväzkov na to, aby čelili tomu, čo vlastne už dnes je pre Európu veľká výzva, najväčšia výzva. A treba podporiť utečencov, teda tých, ktorí potrebujú pomoc a ktorí sa nachádzajú E, blízko svojej krajiny pôvodu. V týchto prípadoch podmienky ubytovania sú častokrát veľmi zlé, častokrát až katastrofálne. Častokrát tu nie je žiadne vzdelávanie zabezpečené pre deti, takže deti nechodia do školy a deti sú vlastne tými prvými hlavnými obeťami tejto celej krízy a týchto konfliktov. Takisto potravinová bezpečnosť v týchto táboroch je niekedy skutočne veľmi zlá a konsekvencie poznáte aj vy. Vedie to k tomu, že utečenci sa vyberú na cestu do Európy, a pretože jednoducho nemajú žiadnu inú voľbu. Takže je veľmi dôležité, aby sme dodržiavali naše záväzky, aby sme realizovali naše záväzky, aby sme navýšili príspevky do jednotlivých e, nástrojov finančných a humanitárnych, ktoré sú súčasťou týchto našich záväzkov, teda vrátanie tých dvoch nových trastových fondov, o ktorých budeme dnes hovoriť. Predstavitelia štátov a vlád sa zaviazali, že navýšia do výšky 1 miliardy eur podporu zo strany Európskej únie z oči voči organizáciám medzinárodným, v tom zmysle, že budú podporovať sírskych utečencov. Ide tu predovšetkým o program potravinový, ktorý spustil vysoký predstaviteľ OSN pre utečencov, ako aj iné e, nástroje. Toto vlastne vyjde, vzíde z, polovica do tohoto fondu pôjde z európskeho rozpočtu a druhá polovica zo strany členských štátov. Takže prvý ten záväzok bol dodržaný. E, a to už od polovici októbra. Členské štáty boli informované o týchto informáciách a Európska únia investuje miliardu eur a bilaterálna diskusia s ostatnými prispievateľskými organizmami. Tieto diskusie prebiehajú na to, aby sa jednoducho tieto záväzky realizovali tak ako komisia rovnako sa snaží o dodržiavanie týchto záväzkov, pani komisárka na to ešte poukáže. A pokiaľ ide o nové fondy, trastové fondy, ktoré sú špecifické, ide tu o veľmi dôležitý nástroj, ktorý umožní zoskupiť finančné prostriedky, ktoré pochádzajú zo viacerých zdrojov, to znamená z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu členských štátov, ako aj zo strany tretich krajín. To znamená, takýmto spôsobom sa spoja viaceré zdroje týchto financií. Tento, tieto fondy reagujú na sírskú krízu a vychádza to z tej logiky, ako aj príspevky, ktoré dávame do humanitárnych organizácií, ktoré som práve bol spomenul. Treba zdôrazniť v tomto kontexte opätovne stab- cieľ zastabilizovať situáciu, ktorá je extrémne zlá, ako som to už bol povedal. Takže v tomto kontexte súčasný stav príspevkov do týchto fondov, treba sa na to pozrieť reálne, ešte tie príspevky nie sú uspokojivé. Budeme musieť prejsť k navýšeniu našich spoločných príspevkov vzhľadom na tú podfinancovanosť chronickú, ktorú tu máme týchto projektov. Zatiaľ sa to financuje iba na úrovni 20% podľa OSN a prostredníctvom Európskej únie takýmto spôsobom budú musieť prispieť do tohoto fondu ešte aj členské štáty. Chcel by som pripomenúť, že Európska únia už sa bola zaviazala e, dať viac než 4 miliardy od začiatku tejto krízy práve pre humanitárne kroky. Minister Luxemburska sa spojil s predsedom komisie a, a apeloval na všetky členské štáty, aby im pripomenul ich spoločnú zodpovednosť v tomto ohľade. V Afrike je našou zodpovednosťou vytvoriť podmienky, ktoré by boli udržateľné na to, aby ľudia hľadali e, aby hľadali novú budúcnosť v krajinách, ktoré sú pre nich bezpečnejšie. Peniaze, ktoré musia takíto utečenci zaplatiť pašerákom ľudí na to, aby sa niekam dostali, napríklad do Európy, tieto peniaze by boli lepšie investované, ak by išli do hospodárstiev ich krajín pôvodu. Ale buďme reálni. Toto jednoducho sa neudeje z noci na ráno. A skutočne potrebujeme nový prístup, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Potrebujeme sa sústrediť na vytváranie slušných pracovných príležitostí v týchto krajinách. Musíme sa sústrediť na to, aby tie peniaze, ktorými podporujeme tieto krajiny, aby tieto sa dostali tam, kam sa majú, aby sa mladí ľudia v týchto krajinách správnym spôsobom vzdelávali, aby sme rozvojili, rozvíjali klasické sektory, ktoré trpia častokrát pod konkurenciou, častokrát aj európskou, či už ide o polnohospodárstvo, či už ide o rybolov. To znamená, máme absolútny záväzok podporovať to, čomu sme sa zaviazali, aby sme tu mali udržateľný, e, udržateľnú rozvojovú pomoc. E, v tejto chvíli máme sam, summit v Vale na Malte a sú tu aj naši africkí partnery a cieľom je prijať dôležité opatrenia, ktoré sa týkajú viacerých otázok, ktoré súvisia s migráciou. Ako som to práve povedal, tí, čo hovoria o migrácii, jednoducho nemôžu odhľadať od e, toho, ako sa sústredíme na rozvojovú pomoc. Tieto opatrenia, ako aj fond pre stabilitu, ako aj boj proti nelegálnej migrácii a boj proti internému presídleniu ľudí v Afrike. To sú všetko ciele a otázky, ktorým sa venujeme. Vyžaduje si to e, našu reakciu, pretože tu ide o nedodržiavanie ľudských práv, ide tu o m, určité nátlaky, ktoré, na veľký tlak, pod ktorým obyvateľia, ale aj krajiny a migranti jednoducho žijú. Pretože títo ľudia pochádzajú z takých krajín, kde jednoducho nie sú zabezpečené základné ľudské práva. To znamená, ľudské práva v týchto krajinách absolútne absentujú a pokiaľ ide o príspevok zo strany Európskej únie do tohto fondu, bude to rozdelené na dve časti. Prvá časť bude pochádzať z Európskeho rozvojového fondu a z rozpočtu Európskej únie. A to je práve dôvod, prečo bolo možné e, to takýmto spôsobom už e, presne zadefinovať. Náš záväzok, pokiaľ ide udržateľný rozvoj, musí pokryť prostrie, strednodobý, ako aj krátkodobý problém, ktorý tu máme, pretože tento problém nebude trvať iba krátko, je to problém, ktorý sa dá vyriešiť iba z dlhodobého hľadiska. A komisia eh, oznámila, že fond na úrovni 1,8 miliardy eur bude teda disponovať touto čiastkou do roku 2020. Okrem teda týchto Okrem týchto príspevkov, ktorý poskytne teda fond, ktorý, má, ktorý je vlastne medzivládnym fondom, fond pre rozvojovú pomoc, ktorého príde tá suma 1,8 miliardy, Takže zhruba 20 členských štátov slúbila, že dodatočné finančné prostriedky zo svojich rozpočtov prispejú do týchto krajín. Takisto aj Norsko prispieje do tohoto fondu. Zároveň tu máme aj bilaterálne pro, pro, programy na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré vo svojej realizácii pokračujú. Tento náš trastový fond je určitou otázkou reakcie na vážnu situáciu, ale nie je to e, náhrada toho, ako, im dopos- ako týmto krajinám doposiaľ pomáhame. Ja si myslím, že našim cieľom je zabezpečiť predovšetkým udržateľný udržateľný, udržateľnú pomoc týmto krajinám. A ten summit, ktorý sa momentálne koná, vyjadruje iba našu snahu pomôcť týmto krajinám a preto žiadam vaše pochopenie tom kontexte, že dnes vám neviem dať ešte k dispozícii celkom konkrétne čísla, pokiaľ ide o príspevky na úrovni bilaterálnej spolupráce členských štátov. Tieto príspevky budú závisieť od výsledkov rokovaní, ktoré vlastne sa vyrokujú na úrovni samitu v, eh, na Malte. Luxembursko prispeje sumou 3,1 milióna eur eh, k trastovému fondu. To je na informáciu. My dávame 1,03 HDP na rozvojovú pomoc. Pripomínam, že každý má v tejto oblasti svoje záväzky. Prijali sme záväzky už pred určitým časom. Zaviazali sme sa, že budeme dávať 0,7 HDP a je pravdou, že nie každý dosahuje túto sumu 0,7 a situácia je taká, že niektoré štáty ešte znížili e, sumu, ktorú dávajú na rozvojovú pomoc. Nie je mojou úlohou to kritizovať, ale viem, že aj v mojej vlastnej krajine niektoré hlasy žiadali, aby sme takisto robili škrty v rozvojovej pomoci, pretože údajne to neuškodí nikomu. Ale mali by sme si uvedomiť, že i keď musíme robiť rozpočtové škrty, šetriť v tejto oblasti znamená vytvoriť si e, určité odložené náklady, e, ktoré prídu neskôr, ktoré budeme musieť splatiť neskôr. Migrácia a rozvoj to sú dve strany tej istej mince a pokiaľ nezačneme z celých síl riešiť e, otázku chudoby, nedostatočného rozvoja a E, vylúčenia mladých zo spoločnosti v rozvojových štátoch, tak potom títo ľudia sa dávajú na cestu a e, migrujú do iných krajín a pritom riskujú svoj život. My sme často o tom hovorili, aj predseda komisie to povedal. Ani ostnatý drôt, ani múr nezabráni týmto ľuďom prísť k nám. Dnes ide o to, aby sme investovali do solidarity. Musíme byť solidárni s našimi africkými susedmi, ale to je zároveň aj investícia do našej vlastnej bezpečnosti. Toto, o toto vlastne v tejto hre ide a toto musíme dnes, um, tento záväzok musíme dnes uh, prijať a musí to jasne vystúpiť do popredia aj na samite v Lavalete. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán minister. Teraz zástupca alebo zástupkynia Európskej komisie. pani podpredsedníčka Európskej komisie Kristína Georgieva. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Náš svet je tak bohatý, že každoročne produkujeme 67 bilióna eur, obrovskú sumu. A v tomto našom svete, bohužiaľ, počet ľudí, ktorí závisia od pomoci, aby prežili, rastie exponenciálnym tempom. 120 miliónov ľudí dnes potrebuje pomoc e, len na to, aby prežilo. Keby to bol štát, tak by z týchto ľudí pozostával najväčší, 11. najväčší štát na svete medzi Japonskom a Tureckom. Polovica populácie tohto štátu by boli bezdomovci, ktorí opustili svoje domovy kvôli konfliktom alebo prírodným katastrofám a z týchto ľudí, ktorí opustili svoje domovy, väčšina žije v našom susedstve Afrika, Severná Afrika, Blízky východ. A my v Európe musíme pomôcť eh, jednému miliónu ľudí, ktorí dosiahli naše pobrežia, ale okrem toho musíme pomôcť aj 59 miliónom. A toto je naša morálna úloha, ale zároveň je to aj v našom vlastnom záujme, aby sme im pomohli, aby sme tú situáciu začali zvládať, aby sme ukázali, že sme dobrí občania a že pomáhame ľuďom. A preto musíme zväčšiť pomoc a zvýšiť pozornosť e, pre týchto ľudí tam, kde sa nachádzajú. V Libanone, v Jordánsku, v Turecku alebo aj v štátoch afrického rohu, Sahelu a tak ďalej. A preto v komisii sme sa rozhodli, že okrem našej normálnej rozvojovej a humanitárnej práce využijeme takisto nový nástroj, a to Trastový fond – pretože tento fond má kapacitu e, zlúčiť veľké sumy, ktoré by inak boli roztrúsené, rozdrobené v rôznych menších, neefektívnejších programoch. Budeme môcť príjmať rýchle rozhodnutie na financovanie rôznych činností a budeme mať e, potrebnú pružnosť, aby sme sa prispôsobovali zmeneným požiadavkám. A tým pádom získame viac donorov a tým aj znížime administratívne náklady a zvýšime efektívnosť pomoci. Nedávno e, sme prijali rozhodnutie vytvoriť dva trastové fondy. Jeden z nich bude predložený aj na samite vo Lavalete. Čiže takto sa odštartuje vlastne núdzový trastový fond pre Afriku vysoká zástupkyňa Mogherini a komisár Mimica o tomto už diskutovali vo výbore DV a AFED v septembri. 9. septembra predseda komisie Juncker tento návrh na trastový fond do rámca. Cieľom je e, pomôcť ľuďom riešiť príčiny nestability a nelegálnej migrácie a pomôcť eh, ľuďom, ktorí opustili svoje domovy v Afrike. A musím ešte povedať, že od 9. Eh, septembra do 20. oktobra eh, práca pokročila natoľko, že sme boli v komisii schopní prijať príslušné rozhodnutie s návrhom zakladajúcej dohody, dohody o založení fondu. Takže ten fond sa vlastne už spustil a sústredí sa na podporu komunít, poskytovanie nových ekonomických príležitostí a na lepšie zvládanie e, migrácie v Čade, e, v Saheli a v Africkom rohu a v oblasti Veľkých jazier. E, tento fond nám umožní riešiť príčiny migrácie, ale takisto pomôcť ľuďom, ktorí majú okamžité potreby. Je to flexibilný fond, umožňuje rýchle konanie a takisto aj ľudia v Európe budú lepšie vidieť, čo vlastne um, chceme robiť a uh, robíme. Ďalšími cieľmi je vytváranie pracovných miest najmä pre mladých ľudí a ženy budovanie prepojení medzi rozvojom a bezpečnosťou a podpora konkrétnych činností a riešení v oblasti migrácie a riadenia tokov migrantov. Tešíme sa na výsledky samitu v Lavalete. Dúfame, že dostaneme ďalšie finančné zdroje. Dnes nám pán Smith povedal, že máme v trastovom fonde 1,8 miliardy a okrem toho ďalší, ďalších 70 miliónov, ktoré slúbili už členské štáty a dúfam, že prídu na samite vo Valete ešte ďalšie sľuby finančných prostriedkov. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, v tomto trastovom fonde navrhujeme 200 miliónov vyčleniť pre Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbiu a Egypt. Um, špecifický e, cieľ s viazanými prostriedkami. Nemusím vysvetľovať, prečo tieto štáty sú prioritné. No a druhý trastový fond, ktorý vytvárame, je regionálny trastový fond pre riešenie sírskej krízy. Bol zriadený v decembri 2014 a cieľ je, aby sme reagovali na regionálnej úrovni na sírskú krízu koherentnejším spôsobom. Chceme riešiť najmä potreby sírčanov, ktorí sa nachádzajú v susedných štátoch Sýrie. Tento fond budeme môcť využívať aj na to, aby sme pomohli sírčanom priamo v Sýrii a sírčanom, ktorí sa už vydali na cestu do Európy a nachádzajú sa v susedstve eh, európskych štátov na západnej trase. Tento fond má veľmi primerané meno. Je to fond, ktorý sa volá Madat a Madat znamená nádej. Tým chceme vlastne vyslať signál sírským utečencom o tom, že svet na nich nezabudol a že môžu dúfať, pretože mnohí z nich sa nachádzajú na ceste do Európy, pretože stratili nádej eh, pre seba aj pre svoje deti medzi cieľmi fondu je napríklad aj to, že chceme rozvíjať vzdelávanie sírskych detí. Toto je jedna z veľkých tragédií tejto 5-ročnej vojny. Sýria bol štát, ktorý mal vysokú úroveň vzdelávania. Okolo 98 obyvateľstva e, bolo gramotného a keď ste sa pýtali detí, čím sa chcú stať v dospelosti, vždy hovorí, že chcú byť lekármi, inžiniermi, učiteľmi a tak ďalej. A teraz tretina e, detí buď nechodí do školy, alebo chodí do školy len nepravidelne. A my im chceme dať tú šancu a chceme umožniť aj ich rodinám, aby sa nemuseli neustále stiahovať, aby mohli byť na stabilnom mieste. Dnes sme dostali členských štátov, ktoré prispejú do fondu, čiže dodatočných 32 miliónov eur. A dúfame, že členské štáty, ale možno aj tretie štáty dajú ešte ďalšie sľuby. Rada by som sa poďakovala členským štátom, ktoré už prispeli, aj tým, ktorí priamo prispeli UNICEFu alebo UNHCR alebo Svetovému potravinovému programu, pretože naozaj teraz prežívame veľmi kritické časy v Európe a my teraz musíme aj svetu ukázať, že Európa e, je silou, ktorá pracuje pre dobro. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem. No a slovo teraz dostanú zástupcovia politických skupín. A prvým rečníkom v mene EPP je pán poslanec de Reimerberger. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, vážený pán minister, ja som vypočul vaše slova a som trochu sklamaný. Z jednej veci s vami súhlasím. Ten, kto si myslí, že s ostatným drôtom a plotmi sa e, vyriešia problémy, e, ten sa míli. Ale dnes e, sa nedá presne povedať, kto, kedy a koľko chce prispieť do týchto dvoch fondov. Aby sme si nerozumeli zle. Všetci sme spoločne v jednom akte pred jedným mesiacom zrýchlenom konaní zabezpečili 9,2 miliardy eur v roku 2015-2016 z európskeho rozpočtu veľkými transferami a zmenou priorít boli poskytnuté k dispozícii. Ale e, keď si vypočujeme slova komisára pre Kuteresa OSN, 5000 každý deň do konca februára, viac ako pol milióna ľudí. no tak eh, prispieme k tomu, aby zostali v táboroch vo svojich krajinách. A teraz je to vidím potravinový program, aj UNHCR ako navýšili prostriedky skromne a opatrne, ale niečo sa hýbe, ale stále to na zimu nestačí. A preto ja teraz chcem zopakovať presne tak, ako v prípade mechanizmu rozdeľovania článok 78. Ešte, prepačte, má 2 minúty plus 10 sekúnd, takže článok 78 odsek 3 sme nemali použiť na prerozdeľovací mechanizmus, ale mali sme využiť článok 79 odsek 3 spoločná regulácia prechodného, eh, prechodnej ochrany utečencov eh, v prípade masových útekov na no, mnohé členské štáty spolu zodpovedajú. No a preto ja e, žiadam, aby sme našli riešenie, aby toto riešenie fungovalo, pretože inak ho treba e, opätovne spochybniť. No a pani komisárka, vždy nám hovorte na každom zasadnutí výboru, kto, kedy a koľko chce prispievať, pretože inak stratíme, e, prehľad a solidarita v, Európskom, v Európskej únii skrachuje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Böge. Už nerozumieme si zle. Na mojich dokumentoch je 1,5 minúty, ale ja si vážim vašu prácu. A dala som vám aj 2,5 minúty. No a slovo dostáva teraz pani Gardia Zabal Rubial. Máte 2 minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani, pre, pani komisárka, pán minister. Myslím si, že už nemáme žiadne slova na to, aby sme popísali túto utečenskú krízu, ktorou prechádzame a akú výzvu to predstavuje pre Európsku úniu. Je to sociálna výzva, humanitárna a taktiež rozpočtová výzva. A budem hovoriť predovšetkým o tej poslednej. Keď Európska únia predložila svoj program pre migráciu, tak tiež tam boli zahrnuté e, príslušné fondy 10 miliárd a teraz e, určitá časť peňazí bola presunutá do tých trastových fondov. Skutočne sa veľmi snažíme prostredníctvom nášho rozpočtu čeliť tejto kríze. Avšak tu nekončia naše povinnosť. pretože čo sa tam, tu máme fondy z európskeho rozpočtu a čo sa stane s tými prostriedkami, ktoré mali dodať členské štáty? E, na rade ministrov sa členské štáty zaviazali, že prispejú prostredníctvom Svetového programu pre potraviny a ďalších programov e, určité prostriedky do týchto trastových fondov a bohužiaľ, napriek tomu, že čl- niektoré členské štáty vyvíjali určité úsilie, tak naďalej nám chýba e, takmer, e, dv- takmer 2 miliardy nám chýbajú. Takže 9,4 miliardy eur poputujú z európskeho rozpočtu do rozpočtu členských štátov. A tento Európsky parlament nespochybňuje, že toto je, v podstate tieto peniaze budú právom vrátené. Avšak 28 členských štátov sa zaviazalo, že e, tieto svoje príjmy čiastočne využijú na to, aby zafinancovali svoje príspevky do trastových fondov. No a musíme plniť svoje záväzky a svoje sluby. Toto je európska skúška, ktorá pred nami stojí a nemôžeme si dovoliť zlyhať. A takto končil list, ktorý pán Juncker, pán Tusk a pán e, Schulz poslali 28 členským štátom. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz budem dohľadať na dodržiavanie časov. Áno, a slovo dostáva pán Kelmer, Nech sa páči. Áno, všetkým nám je jasné, že členské štáty Európskej únie pri riešení súčasnej krízy musia prijať svoju zodpovednosti. Pre zodpovednosť. A k tomu platí, patrí aj to, že potvoríme ten, túto žiadosť, pretože e, práve Sýria a celý africký kontinent sa potrebujú práve teraz našu pomoc. A preto 3 e, miliardy eur sú primeraná suma nedostatočná, ale však hm, je to dôležité, nie je to dôležité nie len sa rozpočtového hľadiska, ale dôležitá je otázka, ako efektívne sa dá využívať, dajú využívať, využívať prostriedky. No a my sa všetci zhodneme na tom, že prostriedky treba eh, investovať v krízových oblastiach, pretože tam sme eh, efektívni, tam za peniaze, tá, tieto peniaze eh, majú najväčší účinok to znamená, že ľudia nemusia ísť na tisíc kilometrovú cestu na útek, ale môžeme pomáhať priamo na mieste. Hovoríme, to je tá téma, hovoríme o rozpočte. Ale hovoríme len o rozpočte, len o peniazoch. Mne tu chýba jasná koncepcia, jasná koncepcia hodná EÚ, tak aby sme konečne raz sa zaoberali týmito rôznorodnými aspektami a priviedli reálne riešenie. Krízu nevyriešime len pomocou peňazí. Peniaze budeme potrebovať, ale nie len. A my sa musíme vrátiť k tomu, že v EÚ platí právo a zákon a že sa budú uplatňovať. Ďakujem pekne, pán Depre. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani predsedníčka, vážená pani, e, pán predseda rady, vážená pani popredsedníčka komisie. Ja som si vás vypočul s veľkou, veľkým záujmom a, a som trochu sklamaný. Myslím, že čo sa týka e, závažnosti situácie, že si to trochu podcenili posledné čísla, ktoré vydala komisia hovoria o dodatočnom počte 3 milióny utečencov. Treba povedať, že situácia, v ktorej sa nachádzame, treba ju pomenovať a treba, treba mať na to odvahu. Nož a čo sa týka výsledkov, ktoré očakávate od opatrení, ktoré ste práve prijali alebo ktoré chcete prijať. No čo sa týka tých fondov, fond pre Sýriu to je jedna miliarda. Ak členské štáty budú prispiejú tak to bude ešte viac 1 miliarda v susedných krajinách, milióny utečencov. No a samotnej, samotnej Sýrii 400 tisíce presídlencov. Nože v Európe 160 tisíc utečencov a chceme na to tiež vynaložiť 1 miliardu. Takže pozrieme sa na to na objektívne, či čakávame od tej 1 miliardy prílišné výsledky. Nuž a tie nástroje, ktoré už fungujú, Európsky fond pre rozvoj, e, uh, stredomorská spolupráca, 1 miliarda pre uh, Sýriu, 100 miliónov pre Afriku, to je len kvapka v mori. Či to zmení, ale len na okraji. Nuž e, Európska únia a členské štáty potrebujú globálnu stratégiu a využiť na to všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, aby dosiahli čo najlepšie výsledky No a ešte je tu jedna otázka. E, komu ten fond pomôže v Turecku, či Erdoganovi, alebo špecializovaným organizáciám na pomoc, a pomoc utečencom spolupráca, áno, ale treba ju používať správne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Riada na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. My musíme bojovať za solidaritu, ktorú treba eh, zlepšiť. Teda potrebujeme prístup, ktorý bude integrovaný na podporu humanitárnej pomoci a na podporu mierového procesu a udržateľný rozvoj eh, v rámci transparentného rámca vítame zodpovednosť a účinnosť, ale tieto finančné prostriedky a fondy sú stále a príliš malé na to, aby zabezpečili e, situáciu v Sýrii alebo v niektorých regiónoch Afriky. Niekedy sa zdá, že investujeme viac do nábytku e, v tejto budove ako do ľudí. Priority, ktorú sme si stanovili na pretrastový fonta, pre Afriku. Európska únia je hlavným donorom pre tieto fondy a je dôležité, aby v rámci svojich kompetencií e, komisia a generálne riaditeľstvo pre rozšírenie bolo zodpovedné, aby e, zodpovedalo na pesky parlamentu o všeobecnej stratégii pre tieto fondy. Komisia mala vydať výročnú správu o humanitárnej pomoci, sociálnom rozvoji, hospodárskom dopade a stabilite projektov ktoré sú financované z týchto fondov. Treba sprístupniť kompletné informácie o subjektoch, ktoré zodpovedajú za tieto projekty, aby bolo zaručené, že dodržujú finančné pravidlá Európskej únie. Je dôležité zlepšiť finančné nástroje, aby boli flexibilnejšie, efektívnejšie je dôležité zabezpečiť transparentnosť procesu a rovnakého demokratický charakter. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Hautala na dve minúty. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ja si veľmi dobre pamätám, keď komisárka Georgieva bola naposledy e, vo výbore pre rozvoj, predtým než sa, než sa stala podpredsedničku komisie zodpovednou za rozpočet. Ja si veľmi dobre pamätám, pani Georgieva, vy ste povedali, že keď nebudeme riešiť tie príčiny humanitárnej krízy, tak nikto nedokáže zniesť náklady a utrpenie počas týchto kríz. A myslím, že ste mali absolútnu pravdu. A samozrejme, všetci sme mali vidieť tie znaky. A musím povedať tiež, že som veľmi rád, rada, že tu luxemburské predsedníctvo, jeho podporu Luxembursko, je malým, ale veľmi konzistentným donorom a rozvojovým partnerom. A myslím, že sa netreba hambiť za indukcie v rozvojových rozpočtoch a iných krajinách. A je mi ľúto, že aj Fínsko redukuje svoju rozvojovú pomoc o 42%. To nie je redukcia, to je kolaps za týchto podmienok. Aj keď predseda komisie Juncker povedal, že nie je normálne, že členské štáty škrtajú svoje rozvoje rozpočty, máme teraz aj fondy a treba ich čo najlepšie využiť. Ja mám však pár otázok. Poprvé, samozrejme, keď sa zaoberáme eh, urgentnými situáciami, eh, tak ako budeme dodržiavať princíp účinnosti pomoci, ako budeme dodržiavať zodpovednosť krajín, ako budeme eh, dodržiavať náš prístup založený na ľudských právach pomoci, ako sa vyhnúť fragmentácii pomoci, čo je ale v každej forme pomoci, aj keď sa tomu snažíme vyhýbať. No a tieto prostriedky samozrejme nie sú nové a my musíme pochopiť, že bude na úkor niektorých prebiehajúcich aktivít, ako zaistíme komplementaritu trastových fondov s ďalšími fondami a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Korál. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, predseda komisie Juncker, ako aj eh, vysoká predstaviteľka Mogherini, ako aj komisárka Georgieva, viackrát zdôraznili význam, eh, že sa treba riešiť eh, príčiny problému migrácie utečencov. No a ja chcem teraz Fabrice Andrea hovorí, že Európska únia sa odzbrojuje, odzbrojuje ale že uterák nie s veľkou dôstojnosťou, alebo teraz keď ja hovoríme o rozvojových prostriedkoch, hovorí o tom rada, ale nič sa nedodržia. To sú slova, sľuby, ktorých, ktoré sa však nemenia na činy, keď hovoríme o týchto trastových fondoch. Vieme, že sú to fondy, ktoré ktoré obsahujú prostriedky z eh, rozvojového fondu. Eh, Nuše. Eh, tu veľké rizika. Vieme, že keď chceme riešiť problémy a príčiny utečencov a utečenectva, treba mať seriózne programy pomoc malým a stredným podnikom. Ostatným ďakujem veľmi pekne. A teraz na dve minúty slovo dostáva pán Bej. Vážená pani pre, eh, komisárka, drahí kolegovia, dnes za dobre sme sa eh, dozvedeli, že sírska armáda konečne eh, prelomila obliehanie letiska Kajresa, čo je vojenské strategické letisko blízko Alepa. Ja by som chcel zablažovať k tomuto kľúčovému víťazstvu voči islamského, islamskému štátu. A dúfam, že to je koniec tejto teroristickej, začiatok konca tejto teroristickej organizácie. Nuž od začiatku sírskeho konfliktu e, európskym štátom chýbal pragmatizmus. E, nuž pridali ešte olej do ohňa tým, že zatvárali svoje ambasády. Nuž minulý, minulý marci s kolegyňou Marie Kristín Arnautu e, sme predložili návrh uzneseniu E, uznesenie o obnovení diplomatických e, stykov so Sýriou. Nož e, uznávam mm, jasnosť konania Európskej únie v tomto, v tomto, v tomto probléme. Pán Ali Znakru viackrát mesačne chodí do Damašku. Nož a čo sa týka pomoci, tak eh, je mi ľúto, že komisia sporu, po, o, eh, spolupracuje len s organizáciami ako Lekári eh, bez hraníc, ktorá nezasahuje alebo ktorá zasahuje len v zónach pod kontrolou rebelov. Myslím, že by sme mali podporovať aj iné organizácie, hm, a, a, myslím tým červený, červený krúž, ako agentúry OSN. E, vyzývam vás, aby sme podporili mimovládne organizácie, ktoré e, spolupracujú s e, dobrovoľníkmi aj v Iraku, aj v Libanone, aj v Jordánsku. No, že mali by sme sa inšpirovať ich pragmatizmom. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Balcov. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Aby sme vyriešili imigračnú krízu, musíme najprv vyriešiť jej príčiny. Preto v prvom rade musíme spolupracovať na medzinárodnej úrovni s krajinami arabskej jary. A súčasné rozhodnutia teda vytvoriť tieto fondy. To si myslím, že toto, takéto rozhodnutie je pozitívne a mohol by zaručiť, že sa utečenci rozhodnú e, zostať v krajinách, ktoré sú bližšie k krajine pôvodu. Musíme sa postarať o to, aby šengenská hranica v Grécku bola chránená, pretože pokiaľ sa toto nestane, tak potom môžeme využívať e, len také prostriedky na ochranu hraníc, ako sa to urobilo v Maďarsku. Musíme dostať pod kontrolu migračnú krízu, musíme zaručiť, že európska kultúrna, kultúra a identita bude chránená. Ďakujem a tým sa dostávame na koniec zoznamu rečníkov za politické skupiny a teraz prichádzajú jednotliví poslanci. Ako prvý dostáva slovo pán Fernandeš. Ďakujem pekne. Členské štáty dostanú 9,4 miliardy eur z európskeho rozpočtu naspäť. To sú ne, v podstate nepredvídané, nečakané dodatočné príjmy a oni a veľká časť z nich pochádza vlastne z vybraných pokut, e, sankcií a taktiež e, colných poplatkov. A členské štáty musia taktiež venovať určitú čiastku do e, trastových fondov. A pokiaľ sa teda vyvinú dodatočné rozpočtové úsilie, tak môžu využiť tieto prostriedky a pokryť svoje záväzky v súvislosti s týmito trastovými fondami. Hovoríme tu o kríze v súvislosti s utečencami, kde vznikli určité povinnosti. Všetci tomu musíme čeliť. Všetky európske inštitúcie sa musia snažiť vyriešiť tento problém. Musíme ponúknuť lepšiu budúcnosť, e, vzdelanie v krajinách pôvodu. Vždy e, je lepšie niečomu predísť, než čo potom musieť riešiť. A Európsky rozpočet e, pošle prostriedky do národných rozpočtov a myslím, že tieto prostriedky mali byť využité na príspevky do fondu Ďakujem. Máte od pána Kuberna modrú kartu. Príjmete ju. Áno. Ďakujem. Rád by som vám položil otázku. Uvidím, či so mnou súhlasíte. Nebolo by lepšie momentálne. Veľká Británia viac investovala do táborov na sírsko-tureckej hranici než ktokoľvek iný. Nebolo by lepšie, keby tieto krajiny sami si vytvorili svoje tábory v Sýrii, než by Európska únia tie peniaze vyzbierala a potom, tak ako to robieva, ich preposlala ďalej. Ja si myslím, že Európska únia 20 rokov nerobila ani žiadny poriadny audit. Takže nechajte to na národných vládach a nech Európska únia do toho nestrká prsty. Pán Fernández, prosím, odpoviete. Ďakujem. Áno, Veľká Británia, ako ostatné členské štáty, dostane naspäť dodatočné prostriedky. A členské štáty sa môžu rozhodnúť tieto peniaze, ktoré im prídu, využiť na spomínané cieľe. Ja vám len chcem povedať, že žiadny daňový poplatník E, na to nemusí zaplatiť ani euro v žiadnom členskom štáte. Tieto peniaze pochádzajú z vybraných sankcií a rôznych pokút. A je očividné, že e, finančné prostriedky musia byť dobre využívané, aby sme mohli dosiahnuť naše stanovené ciele a preto musíme konať účinne, efektívne. A preto si myslím, že čo týka správania týchto prostriedkov, tam nie sú pochybnosti. A keď sa nám toto podarí, tak určite to bude len pozitívne. Ďakujem. Pán Gaje. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán Šmit, eh, vážená pani podpredsednička Georgieva. Takže predstavte si e, pacienta u psychiatra, ktorý hovorí, pán doktor, ja vedem vládu členského štátu Európskej únie, keď som v Bruseli, sedím tam s kolegami na Európskej rade a robím rozhodnutia, kde e, ja žiadam napríklad o platby do trastových fondov, aby sa bojovalo proti príčinám utečenskej krízy. Ale potom, keď sedím v kancelárii v hlavnom meste doma, tak si poviem, No už to je len také všeobecné vyhlásenie, vôbec neprávne záväzné. Takže toto moje vlastné rozhodnutie, tie, tomu sa vyhnem, obidem ho. Takže čo mu psychiatre? Predpíše mu lieky alebo mu predpíše nejakú terapiu? Táto malá anekdota bohužiaľ popisuje súčasnú európsku realitu, pretože zasadania Európskej rady e, vedú k vytváraniu trastových fondov a hovorí sa tam, že je treba bojovať proti utečenskej kríze a členské štáty len do malej miere toto reagujú alebo vôbec a zároveň si chcú zaručiť hlasovacie právo pri rozdeľovaní finančných prostriedkov. A v tejto situácii Európska e, komisia predložila zmeny rozpočtu, že členské štáty v podstate e, majú týchto vyše 9 miliard eur navyše, teda tie peniaze tam sú. A keď sa pozrieme na návrh rozpočtu na roku 2016, tak tam je, sa hovorí, že tie rozpočtové prostriedky budú využívané na neočakávané e, udalosti. Na, e, rečník je prerušený. Ďalším rečníkom je pán Ožog. Dámy a páni, Európska komisia rozhodla sme týchto fondov, ktoré mali viesť k zaručeniu stability a k lepšiemu riadeniu, správaniu eh, utečeckej krízy. A máme tu aj spoluprácu v oblasti rozvoja pomoci, to je taktiež relevantné. Európska únia dala k dispozícii eh, finančné prostriedky a očakáva, že prídu rovnaké prostriedky aj zo strany členských štátov. Niektoré členské štáty už oznámili výšku svojich príspevkov a moja otázka je, ako sa Európska komisia k tomuto postaví, aby situácia zmenila. Ďalej, členské štáty ako Polsko taktiež e, vynaložili veľa finančných prostriedkov na iné finančné programy, napríklad e, čo sa týka zaručenia e, dodávok potravín. Takže ako zapracovať tie súčasné alebo minulé programy do súčasnej štruktúry? Ďakujem, pán Ožok. A teraz pani Veržia na minútu. Merci, madame. Ďakujem, pani predsedajúca. Fond pre Sýriu sa zameriava na mladých, detí, prístup k vzdelávaniu a potravinovú podporu. To je dobré, ale pokiaľ ide o Afriku, tam musíme bojovať proti zásadným príčinám migrácie, čiže musíme zrealizovať chartumský proces v partnerstve s tými najhoršími režimami sveta, napríklad Sudán ktorý bombarduje vlastné obyvateľstvo. 3 milióny vnútorných otičencov alebo Eritrea, to je e, veľké väzenie, kde chce Európa inštalovať solárne panely. Takže aj Európa je príčinou nestability. Aj e, my sa zúčastňujeme na, na tento obchodovaní s ľuďmi. Africké vlády, zdá sa, pochopili a zdá sa, že nechcú e, hrať, sa hrať na žandárov Európskej únie. Je to cynizmus. Európska únia sa naďalej obracia chrbtom k svojim humanitárnym úlohám a 80 e, africkej e, migrácie to sú vlastne v africkej pasci. Ďakujem. Vy ste uh, dostali minútu 30 sekúnd uh, pani Valero, nech sa páči. Ďakujem. Každý uh, život, ktorý je stratený pri plavbe cez Stredozemné more, to je jeden život navyše, ktorý nemal byť stratený. Ľudia, ktorí utekajú pred uh, vojnou v Sýrii alebo pred chudobou v Afrike, to je jedno. Uh, Ehm, ploty s ostatným drôtom tie nezastavia ehm, utečencov a ním nepomôžu. Možno sa dostanú k nám, ale potom budú poslaní naspäť. Ale oni sa znovu vrátia a znovu sa budú vrácať, pokiaľ nevyriešime tie základné príčiny, prečo utekajú. A myslím si, že tu musíme podniknúť určité kroky. Takže ja som si prečítala rozhodnutie rady z 20. oktobra a zdá sa mi, že sa tam príliš sústreďujú na migráciu a snažia sa zistiť, ako zablokovať hranice a príliš málo sa sústreďujú na to, ako vylepšiť situáciu v krajinách pôvodu týchto ľudí. Takže tým, že sa nepozeráme na dlhodobý rozvoj a uberáme tam aj finančné prostriedky a presmerovávame ich na ochranu hraníc, myslím si, že to sa nič nevyrieši. Ďalej. V rozpočte, ako už podali viacerí predrečníci, e, sa znižujú príspevky mnohých členských štátov a taktiež sa do tohto zarátava aj rozvojová pomoc. Ďakujem. Pán Gil. Takže ten nápad, že je treba riešiť problémom masovej migrácie čo najbližšie zdroju, je takýto prístup vítame a my sme v podstate aj vyzývali globálne vlády, aby prišli s globálnym riešením. Taktiež sme viedli diskusie s susedskými štátmi, ale Európska únia privoláva ďalšiu krízu a my hovoríme nie pretože už sme dosť da, prispievali do európskeho rozpočtu. A pokiaľ budeme naďalej vynakladať európske peniaze na nepotrebné projekty a tie ťažko zarobené peniaze budeme posielať e, do nepotrebných fondov, tak potom nám budú chýbať v zahraničnej pomoci. 500 e, miliór, e, miliónov libier na nejakú štúdiu a prípadne investície do ďalších nejakých štúdijných dokumentov, to je výsmech a aroga, je to arogantné. Takže e, šíria sa prostredníctvom propagandy európske hodnoty, ale Európska únia by mala presmerovať tieto e, prostriedky na ciele, ktoré pomôžu vyriešiť utečenskú krízu. Ďalej pani Kapel. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister. Ďakujem pani predsedajúca, pán minister, pani komisárka. V pondelok sa konalo opäť mimoriadne stretnutie európskych ministrov vnútra a výsledkom je, že Európska únia chce zvýšiť citlivosť voči tomuto problému, ale to nestačí, pretože toto je najväčšia kríza, ktorou E, ktorá zasiahla Európsku úniu a takisto opatrenia Európskej komisie neriešia udržateľne túto krízu. Neexistuje skutočná ochrana vonkajších hraníc EÚ, Frontex má príliš málo peňazí a príliš úzky mandát a 160 tisíc presídlených ľudí v rámci programu to nebude stačiť. 3500 miest zatiaľ členské štáty ponúkli, to je málo. A tieto fondy, samozrejme ja ich vítam, ale tieto nové fondy, tu nie je jasné, kedy koľko peňazí a kam pôjde. To je neudržateľná situácia, stabilizácia krízy prichádza neskoro. UNHCR nás už rok upozorňuje, že chýbajú peniaze. Moja krajina Rakúsko má tisícky ľudí na vonkajších hraniciach, ktorí tam čakajú. Rečnička prerušená. Je to pre občanov um, neakceptovateľný stav. Rečnička opäť prerušená. Pán Epitideios, jedna minúta za nezaradených, nech sa páči. Ďakujem. Aby sme mohli riešiť migračný problém. Tento problém je prepojený s krízou v Sýrii a takisto s problémami v Afrike. Členské štáty budú musieť vyčleniť viac ako 500 miliónov eur, ale klameme sami seba, ak si myslíme, že tieto peniaze vyriešia situáciu. Utečenci a migranti budú naďalej prichádzať vo veľkých skupinách do Európy a budú neustále potrebovať peniaze a E, národy Európy, najmä Gréci, budú naďalej trpieť obrovskými úspornými opatreniami, ktoré sa na nich ukladajú, uvaľujú a budú musieť zároveň aj e, financovať nelegálnych migrantov. Ak toto chceme vyriešiť, musíme riešiť samotné príčiny pri zdroji problému. Musíme ukončiť vojny v týchto štátoch a potom musíme dať peniaze štátom pôvodu migrácie, aby tieto štáty sa mohli rozvíjať ekonomicky a aby ich vlády neumožňovali migráciu do Európy. Takzvané hotspoty musia byť e, zriadované v štátoch pôvodu, nie v štátoch destinácie a Turecko by malo mať povinnosť chrániť svoje hranice a nemalo by posielať tisícky migrantov do Európy. Pán Štýr na 1,5 minúty. Ďakujem. Európsky parlament vždy obhajoval koherentný prístup k migračnej kríze a preto vítame nový, nový trastový fond pre Afriku, ktorý e, bude vytvorený podľa existujúceho fondu pre Sýriu. Dúfame, že e, diskusia v Valete bude konštruktívna a aby bola, tak musíme naozaj ukázať serióznosť pri výbere peňazí do trastových fondov. Členské štáty budú musieť ukázať, že sa na týchto fondoch cieľová suma 1,8 miliardy eur a táto suma sa bude musieť nejako zhromaždiť e, presunom z iných položiek rozpočtu a my budeme musieť sa zamerať na efektívnosť rozvojovej pomoci. Očakávame od Európskej komisie, že nám poskytne podrobné informácie o účinnosti týchto finančných prostriedkov, keď už budú použité. Ale nemalo by toto byť našim alibi. Mali by sme zabezpečiť, aby bolo dostatok e, peňazí v týchto fondoch. Ďakujem, ďakujem za e, dodržanie času. A teraz pani Toma, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Máme teraz výnimočnú situáciu. Predseda E, komisie o tom hovoril. Nachádzame sa teraz tvárov v tvár e, historickej výzve a musíme nájsť nejaké riešenie. Komisia sa rozhodla vytvoriť tieto fondy, aby reagovala na sírskú humanitárnu krízu a parlament to podporuje. Avšak tieto trastové fondy majú dva problémy. Poprvé, e, rada nedodržala svoje finančné sľuby, to sú teda členské štáty, a po druhé, limity E, rubriky 4 v rozpočte sú príliš nízke a nie sú tu peniaze na vonkajšiu činnosť a preto komisia vytvorila nástroj mimo e, rozpočtu EÚ a neexistuje to skutočná demokratická kontrola týchto fondov. A ten rámec, e, viacročný finančný rámec je príliš úzky a preto činnosť EÚ sa nemôže financovať. A naďalej budeme musieť riešiť aj nové krízy a ak chceme byť dôveryhodní, tak si musíme uvedomiť, aká je rozpočtová e, realita a musíme zmeniť viacročný finančný rámec. Ďakujem. Teraz ďalším rečníkom je pán Marias, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Už sme v tejto sále sedeli aj v minulosti. Grécko nemôže už riešiť viac nelegálnych migrantov a utečencov. Grécké ostrovy a Egejské ostrovy sú zaplavené chudobnými sírskymi utečencami. A čo robí EÚ? Dáva iba um, ma- malé minimálne sumy peňazí Grécku, ktoré je tak či tak veľmi chudobné kvôli memorandu o porozumení. Namiesto toho, aby Európska únia dotlačila Turecko k tomu, aby zastavilo pašerákov ľudí, e, tak e, robí iné veci, zriaduje hotspoty, ale hotspoty by sa mali zriadovať v tretich štátoch a v Turecku. Mali by sme zrušiť Dublin 3 a mali by sme zaviesť skutočný kľúč distribúcie utečencov v Európe na základe HDP na osobu a um, E, na základe veľkosti krajiny a musíme takisto nájsť nejaké mierové riešenie sírskej krízy. Ďakujem. A teraz má slovo pán Wolf. 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. 1,3 milióna migrantov, žiadateľov o azyl a migrantov prišlo do Európy. Budúci rok sa odhaduje, že prídu 3 milióny. Riešenie Európskej únie je také, že sa má vytvoriť trastový fond s niekoľko miliardami eur, aby sa vyriešil africký problém údajne. Africký problém, ktorý údajne je e, spôsobený tým, že sme podporovali zmenu režimu v Sýrii a e, v Líbii. A takisto africký problém spôsobujú clá, ktoré konkurujú e, európskym a e, údajne je to spôsobené aj teroristickými režimami v Afrike. EÚ ale nie je priateľom Afriky, nepodporuje potenciál Afriky. EÚ má postkoloniálnu politiku, ktorá znižuje význam a schopnosť prežiť afrického kontinentu. 7,5-percentné clá na praženú kávu, e, ktorá sa dováža do Nemecka napríklad. To je problém. Čimemanda Adiče, spisovateľ raz povedal, že Afričania nepotrebujú dostať do daru rybu, ale potrebujú rybársky čln a potrebujú prístup k e, jazeru, aby si tú rybu mohli chytiť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Gabriel, ďalšia rečnička, máte dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, pán Schmidt, pani komisárka. No, vytvorenie trastového fondu je dosť novou vecou, musíme si pripomenúť, že sme mali už takéto rozvojové fondy e, v minulosti a e, tieto programy nezabránili dnešnej kríze, takže klaďme si otázku, prečo je to tak. Chcem zdôrazniť tri aspekty. E, chceme inteligentné financovanie, chceme anticipáciu a chceme výsledky. Poprvé, Potrebujeme dostatočné finančné prostriedky, ktoré sú inteligentne nastavené. Musíme byť takisto opatrní a z týchto fondov musíme urobiť skutočné fondy, kde sa budú zúčastňovať verejné aj súkromné subjekty a e, dajme tomuto fondu naozaj globálne prostriedky. Po druhé, anticipácia. Musíme zvýšiť kapacitu týchto štátov, aby mohli riešiť nielen urgentné situácie, ale aj budúce krízy Aká je pridaná hodnota týchto fondov v porovnaní s minulými rozvojovými fondami? A potom po tretie výsledky. Ak chceme zvýšiť účinnosť pomoci, musíme takisto limitovať naše priority, aby boli priority lepšie zacielené. Musíme zvýšiť vzájomné e, záväzky partnerských štátov, musíme zaviesť indikátory výkonnosti a musíme ich kontrolo kontrolovať systematicky. Musíme ukončiť uh, aj princíp um, dávať um, viac, aby mohla krajina viac prijímať. Nemôžeme žiadať od afrických partnerov vo Valete, aby robili viac, ak my neplníme svoje sľuby v rámci našich vlastných nástrojov Musíme sa poučiť z minulosti. Migrácia nemôže už ostať e, v tieni spolupráce medzi EÚ a Afrikou. Ďakujem. Gabriel, there is a Není Gabriel. Pán Coburn vám chce položiť otázku v rámci postupu modrej karty. Súhlasíte? Pán Coburn, nech sa páči, máte slovo. Pán, ďakujem pekne, pani predsednička, aby som sa spýtať. Nesúhlasíte, súhlasíte so mnou, že Európska únia je, absolútne nevie používať eh, prostriedky 20 rokov eh, sa nevyučtovajú náklady poriadne, čiže je to skutočne najhoršia agentúra na svete, aby rozdávala peniaze eh, v Afrike alebo kdekoľvek v tých táboroch na sírsko-tureckej hranici. Myslíte, že Veľká Británia alebo Francúzsko má dať peniaze priamo? Aký je zmysel tejto Európskej únii. Mali by sme tohto prostredníka e, z toho e, procesu vylúčiť. Súhlasíte so mnou, pani Gabriel, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Len dva elementy. Poprvé si myslím, že ak nejak pochopili rozmer tejto krízy, tak e, už si roko sme konali spolu ako únia že táto kríza nemala tie rozmery, s ktorými sme dnes sa konfrontovali. Takže nesúhlasím, nesúhlasím s tým e, prístupom, ktorý ste si vybrali. No a ďalej stačí pozrieť si čísla, ktoré ukazuje, koľko niektoré indikátory, indikátory sa zlepšili vďaka pomoci Európskej únie. Tam nižšia miera chudoby, menej podvyživených detí, neohrozených žien, takto treba pokračovať. Nie je to jednoduché, ale treba pokračovať, pretože o niekoľko rokov dosiahneme výsledky. Európska únia je väčšia sila ako samostatné štáty. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že máte hm, rozdielne názory. Neskôr budete mať časa porozprávať sa o tom. A teraz dostal slovo pán Guerrero na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. No už nemôžem nesúhlasiť s cieľmi, ktoré sleduje vytvorenie týchto fondov. Kríza sa zhoršuje, krízy je stále viac, sú dlhšie a dlhšie, stále potrebujeme stále máme viacej potrebných ľudí, ktorí musú opustiť svoje domovy, ale nenavyšuje sa príslušne financovanie eh, na riešenie týchto problémov. Financovanie je eh, stále nepredvídateľnejšie, takže nemôžeme pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Preto si myslím, že je treba uvítať tieto fondy, pokiaľ prinesú lepšiu koordináciu, lepšiu predvydateľnosť financovania a lepšiu účinnosť riadenia. Avšak nemôžeme klamať sami sebe ani ostatným. Týchto fondov pochádza z iných fondov, ktoré už boli naplánované na podobné ciele. A na druhej strane komisia reagovala ale keď sa pozrieme na príspevky členských štátov, nepoviem ktorých presne, ale v, mnohých, prí, v, mnohom prípade, v mnohých prípadoch to absolútne nezodpovedá hodnotám Európskej únie, čo sa týka pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Takže musíme dosiahnuť, aby tieto fondy boli dodatočné a aby niečo ne, iné nenahradili, nejaké iné úsilie. Pretože pokiaľ úprimne hovoríme, že musíme pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred hladom a pred vojnou, tak musíme byť dostatočne zodpovední na to, aby sme dali dispozícii finančné prostriedky, aby sa to mohlo aj realizovať. Ďakujem. Nyilván majd biztos asszony válaszol erre. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ste zodpovedali túto otázku. No a teraz zase slovo pani Trebezius. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. A samozrejme, program pomoci pre Sýriu treba privítať. Dúfame, že tým sa zlepší zásobovanie utečenských táborov v regióne potravinami. Viaceré krajiny EÚ e, v ostatných rokoch e, znížili svoje príspevky pre UNHCR, aj keď je tu jasné, aké boli jasné signály, nenazvedčovali kríze. Naša vláda, Nemecku aj EÚ tento problém ignorovali a teraz chcú, a teraz je tu snaha presvedčiť Turecka, aby chránila európske hranice. Nože pri demokratizácii, slobody tlače, ľudských právach Turecko išlo opačnou cestou ako a Teraz pán Juncker dokonca hovorí o členstve Turecka v EÚ a obnovení rokovaní. No čo sa s ním stalo? Pán Tuska v Strasburgu jasne hovoril, ochrane vonkajších hraníc Európy. Európa musí svoje problémy vyriešiť sama. Tradičné úlohy každej krajiny ako ochrana hraníc nemôžu byť obetované hypikultúre kancelárky e, Merkelovej alebo vydané na pospa autokratickým režimom, ako je Turecko. Ďakujem pekne. Ďalším rečím je pán Christoforu na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja si myslím, že nikto nespochybňuje. Skutočne, že potrebujeme solidaritu a pomoc na to, aby sa vyriešila otázka a problém utečencov. Myslím, že nikto si nemyslí, že by sme nemali ukazovať solidaritu. Myslím, že členské štáty a európske občania sú jediní, ktorí ukázali solidaritu s utečencami ja si myslím, že utečenecká kríza nie je len otázkou pre EÚ, je to medzinárodná otázka. Nie len EÚ má ukazovať senzitivitu a solidaritu a ostatné krajiny sa otočajú chrbtom. Nemôže Európska únia urobiť všetko, aby našla finančné prostriedky na riešenie situácie a my sme nemali aby sa medzinárodné spoločenstvo nezaoberalo krízou. Toto je medzinárodná otázka, ktorá musí kde OSN na všetky ostatné krajiny vo svete momentálne, keď o tomto sa hovorí, tak arabské krajiny a ich obrovské investičné fondy neinvestujú žiadne petrodoláry, ropné doláry do riešenia tejto krízy. Ja myslím, že keď mnohí hovoria, že EÚ nespravila ničem, tak je to neférové. Bolo to byť lepšie, ale len EÚ eh, v tomto niečo urobila. A ja som zaujatý, a nehovorím to z dňa, myslím, že je nepriateľné, aby krajiny ako Turecko no, tak konajú. Ostatné stredomorské krajiny sa snažia riešiť situáciu, a namiesto toho Turecko využíva utečeneckú krízu a využíva situáciu, aby na to získal nejaké iné veci. A ja nechcem hovoriť o tom, akú negatívnu úlohu hral v destabilizácii regiónu. Tu modrá otázka, teda, pardon, otázka a postupu modrej karty od pána Wolfa. Akceptujete ju? Nech sa páči, pán Wolf, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolega, ja som rád, že podporujete koncepciu, že to nie je len problém Európskej únie, ale globálny problém. Ja už dlho hovorím o tom, že OSN by to malo riešiť podporíte vy, že OSN tento tomto probléme bolo absolútne e, zbytočné, e, nevydalo medzinárodný dohovor e, o riešení tohto problému v medzinárodnej škále, namiesto toho, aby to bolo len na EU. Pán Kristoforos, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Európska únia vynikajúce, nám čo sa týka solidarity, my sme únia založená na solidarite. Máte pravdu, ale sa mali prijať iniciatíve a ostatné krajiny, ktoré sú úplne ticho, neriešia túto debatu, tie mali prispieť minimálne finančne z arabského sveta, arabského kontinentu a Ruska. Nemožné, že neprispievajú ale len čakajú to, čo urobí Európska komisia a Európsky parlament. Takže ja by som rád povedal predsedničke komisie, mali by sme sa obrať na ďalšie orgány a inštitúcie, aby preukázali citlivosť s utečeneckou krízou, tak aby EU nebola takou palbou, keď tak veľa urobili. Ďakujem pekne. Ďalším lečikom je pán Howitt. Ďakujem pekne, pán predseda, ja som uh, eh, samiteľa Valeta. Ja som no, a, a vítam zvedenie nových trastových fondov pre Afriku a som veľmi rád, že sa zúčastňujem tejto debaty v Bruseli, dnes. Ja by som chcel poďakovať rozpočtovým orgánom za ich spoluprácu a som rád, že Európsky parlament a my sami, že sme to podporili hlasovanie 14. oktobra dnes na samite EU a v tomto parlamente som jasne v mene socialistov a demokratov a, že treba dať nové prostriedky. A, nože, tieto fondy nemôžu byť kryté len za prostriedkov z iných fondov zdravia medzinárodné dary. Odnúšujem britskí euroskeptici a ako vo všetkej debate to používal na kritiku Európy na čase a je pravda, že príspevky členských štátov sú za z Nemecka a Talianska, nie z Veľkej Británie, ale mnohí vo Veľkej Británii si myslia, že koordinálna pomoc medzinárodných donorov môže zlepšiť pomoc pre tých, ktorí to dostávajú a to by malo byť našim cieľom predsednička. Pripomínam si zatiaľ, čo mnohí tisíce utečencov prišli do Európy. Milióny sú susedných štátov so Sýriou. Je to šokujúca humanitárna situácia, ale je dôležité, aby sme plánovali aj dlhodobo, aby sme pomohli utečencom integrovať sa do nových spoločností. Musíme pomôcť aj spoločnosťam, ako ich príjmať. Utečenecká kríza je poznačená krachom na no tejto trastové fondy, a, eh, a eh, sú zamerané na dlhodobú pomoc. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Karas, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, dámy a páni, eh, ľudia, ktorých riziko, riziko úteku je menšie ako nádej na mier život miery doma, e, sa vydávajú na, na útek. Obidva trastové fondy sú len takou slamkou pre týchto ľudí a preto dúfam, že členské štáty s touto nádejou a svojimi prísľubmi budú zaobchádzať banlivo. 2,3 miliardy boli prislúbené, 120 miliónov e, bolo len splatených a to je hamba. Hovorí to samo za seba, preto ja žiadam treba zastaviť, eh, platne 9,4 miliardy z týchto peňazí, treba uhradiť otvorené nesplatené čiastky a musia byť zrealizované nevyhnutné investície do rastu zamestnanosti, zabezpečenia hraníc a boj proti príčinám utečenectva. Len tak eh, postupíme ďalej, keď členské štáty očividne nevedia, čo robia. Ďakujem pekne, pán Karas. Ďalším rečníkom je pani Spiraky. Ďakujem veľmi pekne. Predsednička, pani podpredsednička Európskej komisie, pani Georgieva, veci, ktorí privítajú e, utečencov na ostrovoch Lesbos a Kos, ktorí, ako sa deti, deti topia na mori, sa pýtajú, čo robí Európska únia. No a odpovedou je, že Európska únia robí veľa, ale v našich životoch zodpovedáme nielen za to, čo robíme, ale aj za to, čo ne... Hm, v týchto trestových fondoch eh, no, pre Sýriu a Afriku je uh, veľké meškanie a ja sa pýtam, tieto dobrovoľné prísluby, uh, eh, existujú pre ne isté lehoty? Odpovede nie. Kedy budú tie peniaze splatené? Nikto na tú otázku nezodpovedal. Ako navýšime financovanie? zohľadníme, že 9,4 miliardy eur sa vracia z rozpočtu členských štátov, takže možno tieto finančné prostriedky môžu byť alokované vo fondoch. Ďalej, ako budeme monitorovať dohody s tretimi krajinami, ktoré dostávajú kancelenie Turecka, ktoré dostalo 3 miliardy eur v predstupovej pomoci. Ako vykonáme tento monitoring? Musíme teraz konať, pretože ak nebudeme konať, tak euroskepticizmus bude prekvitať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a... Ja by som vás všetkých chcela upozorniť, že musíme dodržiavať rečnícky čas aj keď táto téma je taká zaujímavá. Pán Muresan, nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsednička, ministerka, kolegyne, kolegovia, rozpočet Európskej únie je súčasťou riešenia, čo sa týka prekonania utečeneckej krízy. Ukázali sme to rýchlym prijatím eh, plného rozpočtu 7 v tomto roku, ale plné rozpočty nie sú najlepším spôsobom, ako riešiť túto krízu, nečakané, neočakávané situácie. My potrebujeme definovať politické priority, keď pripravujeme rozpočet na budúci rok a náležite ich aj financovať. Inak Európska únia bude zase v pozícii, keď nebude pripravená a nebude môcť reagovať na krízu, tak ako toto leto. Nož a toto treba aj v rokovaniach o budúcoročnom rozpočte Pani komisárka, minister, my sa spoliehame na vás, že členským štátom postúpite túto správu v súlade s tým, o čom hovorila e, kolegyňa Kalas, alebo čo, o čom hovorí kolega Karas. Nuž len zlepšenie situácie v krajinách pôvodu sa nám podarí ukončiť tento krízový manažment neustály, v ktorom sa nachádzame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tým sa dostávam na koniec eh, rečníckých príspevkov jednotlivých eh, poslancov pani Ribero. Zdá sa, že tu nie je. Takže teraz sa nasledujú spontánne príspevky. Každý rečník má jednu minútu. Pán Polčák ako prvý. Pán Polčák, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. K tejto téme by som chcel len poznamenať, že samozrejme Európa musí pomáhať a ja si myslím, že dokonca Európa sa nesmie báť ani zasahovať vytvorenie dvoch trastových fondov pre e, Sýriu a krajiny Severnej Afriky prichádza skutočne neskoro. Musíme si uvedomiť, že tí ľudia už 5 rokov prežívajú občianskú e, vojnu. A keď si niekto myslí, že títo ľudia sa nechajú zabiť, alebo budú v podmienkach v táboroch, ktoré sú absolútne nedôstojné, ktoré neposkytujú žiadnu budúcnosť pre svoje deti, tak je jasné, že nebudú. Ja, každý z mojich kolegov, my sme v takýchto podmienkach nežili a odešli by sme. A preto je dôležité, aby Európa pomáhala. Ja samozrejme vítam vytváranie týchto dvoch trestových fondov, ale musím si len pozdychnúť, že bohužiaľ prišli neskoro. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Polčák. Slovo dostáva pán Fronzulika. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, e, podporil som vytvorenie Trastového fondu ako reakciu na sírskú krízu a taktiež, aby sa prosím za týchto prostriedkov riešili e, príčiny migrácie z Afriky a očakávam, že tam bude dostatok prostriedkov aj na základe dobrovoľných príspevkov. Zároveň v niektorých afrických krajinách sú autokratické režimy a tam sa môžu tieto peniaze budú používať, takže by sme mali bdelým okom sledovať využívanie týchto peňazí, pretože tam môže dochádzať napríklad ku korupcii. Vieme, že už sa to v minulosti stalo. Tieto krajiny musia taktiež rešpektovať určité podmienky a nesmú si zase nájsť nejaký spôsob, ako vydierať Európsku úniu. Dámy a páni, je dôležité, aby členské štáty sa politicky zaviazali do, dodať dosadok prostriedkov do týchto fondov v rámci rokovaní o Európskom rozpočte rok 2016. Ďakujem, pán Fronzulica, ďalej bude hovoriť pani Tomašič. Dobrým námierom. Takže tieto dva fondy pre Sýriu a Afriku sú vytvorené na základe ušlachtilých pohnutok, avšak obávam sa, že nenapomôžu dobrému riadeniu krízy. Je to len vyjadrením bezmocnosti Európskej únie voči kríze v Sýrii a v Severnej Afrike. Obávam sa, že takéto opatrenia sú kontraproduktívne, pokiaľ Európa sama nevie, čo vlastne chce. Po úvodnom pozvaní do EÚ ktoré bolo rozšírené na rôznych migrantov a utečencov voč, proti vôli väčšiny e, európskych občanov, sa začali stavať múry a ploty medzi tými členskými štátmi EÚ. Ale nemali by sme sa dohodnúť, čo vlastne chceme? Bez jasného posolstva e, smerom k migrantom e, to nepôjde. My potrebujeme pomoc primárne tým, ktorí sú ohrození vojnou, pretože vo vašom prípade toto bude len minenie peniaz poplatníkov. Ďakujem. Pán Jakovčič. Ďakujem. Pani predsednička, svet sa dramaticky mení pred našimi očami a taktiež medzinárodné vzťahy a globálne spoločenstvo sa menia v podstate zo dňa na deň. A toto je opatrenie, ktoré je síce vítané, ale prichádza trochu neskoro. Ja by som chcel vyzvať komisiu, aby e, prišla s novou iniciatívou, ktorá bude mať dl- obsahovať dlhodobú stratégiu, ktorá zahrnie OSN a všetkých našich partnerov, ktorí si veľmi dobre žijú zo svojho obchodu, ktorý prevádzku s Európskou úniou a skutočne majú z toho obrovské zisky a napriek tomu je na svete toľko štátov, ktoré neurobili skoro nič, aby tento problém vyriešili. Európa toho urobila už veľa. Preto musíme spustiť globálnu iniciatívu. Európska komisia to bude musieť urobiť, pretože momentálne tu len tak, e, implementujeme len také e, záplaty. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Vigaš. Takže máme tu problémy, na ktoré musíme reagovať, na to treba zabúdať. Ale Európska únia jednou rukou niečo ničí a potom druhou rukou sa snaž, toto snaží napraviť. To je problém, ktorý sa ma spôsobila. Európska únia v podstate prispievala k týmto barbarstvám, napríklad v Sýrii a v Líbii a má ruky e, postriekané krvou a je v podstate spolu zodpovedná za voľnú utečencov. No a potom prichádza cynizmus európskych inštitúcií. A politici, ktorí takto jednali v mene EÚ, e musia byť potrestaní. Pán Tarant ďalej. Ďakujem. Pokiaľ je migrácia problémom, tak možno je treba sa pozrieť do minulosti. Homo sapiens e, žil pôvodne v Kenii a postupne sa rozšíril na celú planetu. Takže to nie je nič hrozné, pani Georgieva sa snaží, ako len môže, aby v podstate čelila tomu súčasnému problému, ale ten problém nevyriešime tým, že budeme nalievať stále viac peňazí do hotspotov. My musíme rozmýšľať európsky. A to taktiež sa týka aj obrany, bezpečnosti. A preto by som ešte raz chcel zdôrazniť, že Potrebujeme spoločnú bezpečnostnú a obrannú zahraničnú politiku. Ďakujeme. Takže tým pádom sme ukončili aj spontánnu rozpravu. Ďakujem všetkým, ktorí do nej prispeli. No a teraz dostáva slovo pani komisárka. Ďakujem za slovo. Tak všeobecné pripomienky. Poprvé, je to globálna kríza, ktorá si vyžaduje globálnu reakciu. A my v Európskej únii tvoríme 20 svetového hospodárstva, ale 50 alebo viac percent rozvojovej a humanitárnej pomoci. Takže my si plníme svoje úlohy a je dôležité, aby všetci ktorí majú prostriedky na to, aby prispeli, aby to urobili. Pretože viac bohatstva znamená aj väčšiu zodpovednosť. A súhlasím s tým, čo tu zaznelo, že musíme vyzvať k mobilizácii prostriedku, aby sme mohli pomôcť ľuďom a taktiež im na pomoc, aby si mohli pomôcť sami. Po druhé chcem povedať, že rovnako tak, ako finančná a hospodárska kríza nám ukázala, že ešte máme čo robiť v súvislosti e, s budovaním kapacity alebo schopnosti inštitúcií. Tak utečenská kríza nám ukazuje nedostatky Európskej únie v súvislosti s kolektívnymi krokmi. A dúfam, že uvidím čoskoro návrhy v súvislosti s spoločnou bezpečnostnou obranou politikou, ochranou hraníc, e, možno pre prepracovanie dublinského nariadenia, ale že bude mať taktiež koherentnejšiu dlhodobú spoluprácu s krajinami, ktoré potrebujú našu pomoc, aby mohli budovať svoje vlastné kapacity, aby mohli čeliť svojim rozvojovým výzvam. A je samozrejme, že najlepšie sa rieši humanitárna kríza, pokiaľ jej predídeme a vôbec sa nestane. Takže je treba viac sa sústredovať na riešenie konfliktov, predchádzanie katastrofám, tak aby sme predímali, čo sa stane v budúcnosti. Napríklad máme klimatické zmeny, ktoré povedú k ďalším katastrofám. Bohužiaľ sa e, rozširuje násilný extrémizmus a podobne. Takže je samozrejme, že Európska únia dobre nesme nejaký ideálny, ale prispievame a robíme viac než ostatní. A potom konkrétnejšie. Už bolo povedané, že musíme sa spojiť s ďalšími kľúčovými rozvojovými partnermi ja sama som bola minulý týždeň v USA, stretla som sa so zastupcami Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky a amerických orgánov. USA je našim najvýznamnejším partnerom v tejto oblasti a my musíme rozšíriť našu reakciu, vytvoriť fiskálne kapacity pre členské štáty, aby sme mali nárazníky v podstate proti e, kríze. A musíme riešiť situácie, kde sme zraniteľní a diskutujeme s Medzinárodným fondom o týchto otázkach. A tak je to aj správne. Taktiež sa znela jasná výzva v tom zmysle, že tieto prostriedky by nemali byť ojedinelé. A to moja chyba, mala som na úvod povedať, že týchto 2,3 miliardy umiestňujeme do kontextu 10 miliard e, od Európskej komisie na riešenie utečenskej krízy v EÚ a mimo EÚ. Špecifickosťou alebo špecifikom tohto fondu je, že nám to umožní lepšie e, prerozdeliť a organizovať v podstate aj e, flexibilnejší spôsob naše finančné prostriedky, ale nestižuje to našu zodpovednosť. A my budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a dúfam, že sa to bude vyvíjať dobre, pretože ten program bude dlhodobý a dobre premyslený. Zaznela to otázka, či tieto prostriedky pretvárajú niečo, čo v našom rozpočte existuje. A odpoveď je áno, veľká časť z toho sú čerstvé finančné prostriedky, takže sme vybrali miliardu z rezervy EDF. A toto sú tie peniaze, ktoré sú pridané špecificky e, na účely riešenia krízy a taktiež sa tam presúvali prostriedky, ktoré boli pôvodne určené na nejaké neprioritné alebo menej prioritné kroky a premsmerovali sme ich na túto našu hlavnú prioritu a myslím si, to tak bolo aj správne. Taktiež nás kritizovali, bohužiaľ tí, ktorí nás kritizovali, už tu nie sú. Oni si povedali svoje, ale už si nevypočujú odpovede. Dobre, e, položiť otázku, ale potom by ste si mali vypočuť aj odpoveď predsa. No a v podstate máme veľmi dobré výsledky v Európskej únii v súvislosti s rozvojovými programami, predovšetkým v oblasti humanitárnej pomoci. Britská vláda má skutočne podáva špičkový výkon a to z dobrých dôvodov. Pretože máme tam ľudí na mieste, ktorí sledujú, aké sú tam tie miestne priority. Taktiež sme poslali prostriedky na pomoc ľuďom v Sýrii. Bolo to povedané, že pomáhame len susedným krajinám, ale nie Sýrii, ale to nie je pravda. Polovica našej humanitárnej pomoci smeruje do Sýrie, priamo do Sýrie a veľká časť z nej taktiež do oblasti, ktoré sú pod kontrolou rebelov. Nebudem hovoriť presne o tom, s kým tam spolupracujeme, lebo by sme mohli ľudí ohroziť, ale áno, sme tam prítomní a sme jedni z mala e, darcov, ktorí sa nevzdali, ani keď sa v Sýrii bombardovalo. Taktiež tu párkrát zaznelo, že plýtvame peniazmi a že po 20 rokov nám nikto nepreverili účty. Nie, už po 8 rokov sa stále musia preverovať naše účty a naposledy včera, tak aby sme sa vyhýbali čo najviac chybám. A sú to len chyby, nie je to nejaký podvod alebo nejaké falošné kroky. Nie, sú to len chyby, pokiaľ sa niečo stane. Takže je treba jasne povedať, že áno, čelíme obrovskej výzve. To je obrovsky dôležité pre Európu. Ale oveľa účinnejšie tomu môžeme čeliť spolu. A dúfam, že uvidíme, že tieto no- fondy, ktoré sú novými platformami, na ktorých sa dá konať, že budú atraktívnejšie, že členské štáty budú do nich viac prispievať. Už sme si všimli aj určité signály zo strany napríklad e, USA v tomto zmysle, či to budú paralelne financovať alebo priamo cez náš fond, tak to ešte uvidíme. Ďakujem Európskom parlamentu, že aktívne sa angažuje za to, že nás vyzývate alebo vyzývate členské štáty, aby sa ďalšie a ďalšie pripojili a na záver chcem poďakovať panu Šmitovi a Luxembursku. Keby len tak všetci boli takí ako vy. Ďakujem. Ďakujem. Chcela by som teraz pani Georgieve poďakovať za odpovede a udelujem slovo pánovi Šmitovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja už nemám veľa čo dodať e, k tomu, čo povedala pani podpredsednička komisia, komisie. Nachádzame sa v absolútne urgentnej situácii a teraz musíme naozaj zmobilizovať zdroje, ktoré potrebujeme. Áno, je pravdou, že niektoré členské štáty nereagovali ešte dostatočným spôsobom a neboli splnené ani všetky záväzky. A preto parlament tu musí vyslať, e, respektíve už e, vyslal veľmi silné posolstvo a požiadavku a ja to sprostredkujem aj ostatným štátom. Musíme otvorene povedať, že neexistujú dve úplne oddelené entity. Nie je tu Európska únia so svojím rozpočtom a nezávisle od toho na druhej strane členské štáty. Všetko, čo robíme, robíme ako Európska únia. Niektoré príspevky pochádzajú z rozpočtu, ktorý je rozpočtom únie, ale zároveň členských štátov a iné zdroje prichádzajú od členských štátov priamo, ale my musíme združiť tieto zdroje. Vy ste to povedali teraz aj o trastovom fonde a veľmi presne ste na to poukázali. Musíme poukázať na to, že je to otázka, ktorá sa týka v prvom rade Európy toto sú veci, ktoré sa dejú v európskom susedstve a zasahujú nás priamo, pretože tie osoby prichádzajú do Európy. Ale nie je to iba otázka, ktorá sa dotýka Európy. Je to kríza, ktorá zasahuje celý svet. A ak chceme e, konať, tak musíme zapojiť do toho celé medzinárodné spoločenstvo, a, je veľmi veľa štátov, ktoré majú záujem na tom, aby sme túto krízu zvládli. No a druhá vec dôležitá je ten dlhodobý výhľad. Rozvoj. Um, musíme nanovo nadefinovať naše rozvojové politiky. Nemôžeme tvrdiť, že e, tieto politiky boli jednoznačným úspechom v minulosti. Musíme teda predefinovať rozvojové politiky štátov, musíme Mm, prehodnotiť, či tie peniaze vynakladáme efektívne. A otázkou je, či tie príjmajúce štáty sú našimi partnermi. Niekedy sme aj v takej situácii, že nemáme za partnera štát, alebo tam nie je žiaden právny štát. Keď hovoríme napríklad o Eritreji, vieme veľmi dobre, že je tam režim, ktorý, kvôli ktorému utekajú ľudia, najmä mladí, pretože mladí sú často odvádzaný na celý život do armády. A e, toto je presne ten zložitý problém, ktorý musíme riešiť. A, a toto je vlastne to, e, čo sa týka našej dlhodobej práce v budúcnosti. Túto bohatú rozpravu chcem uzavrieť tým, že musíme vyslať správne posolstvo a jediným riešením na tento problém je solidarita. E, iné riešenie neexistuje. Nemôžeme ukazovať prstom jeden na druhého. Nemôžeme si každý robiť niečo svoje vlastné, oddelenie od ostatných. Nie, tak sa nikdy nedopracujeme k výsledkom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister Schmidt. A týmto ukončujem túto časť rozpravy.